Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Grazie, grazie. Nech sa páči, pán Domenici. No, ďakujem veľmi pekne, predseda. Včera vo Florencii stá veľmi dôležitá udalosť, ktorá bude mať veľký dosah a sme z toho skutočne znechutený 50-ročný občan z dvoch 50-ročný občan zabil dvoch ľudí a mnohých ďalších zradil, zranil. No a páchateľ sa potom sám zastrelil. Bol to pravicový extrémista a chcel jeho terčom, jeho zločinu mali byť občania e, čiernej farby pleti. Bol som 10 rokov, 10 e, rokov primátor Florencie, je to veľmi demokratické mesto a dostalo vyznamenanie za boj proti národnému socializmu. No a tuto vidíme, že nacistickí blázni a to šialenstvo ešte nemohlo, ešte sme nedokázali vykoreniť. No a ja, pán predseda, Teraz žiadam, aby Európsky parlament vyjadril svoju lútosť a aby sme jasne vyjadrili, že budeme bojovať za dôstojnosť človeka a dôstojnosť každej jednej osoby. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán kolega Domeniči, ďakujem veľmi pekne. No a chcel by som pripomenúť, že dnes dobre na začiatku zasadnutia predseda parlamentu Buzek už sa vyjadril k udalostiam vo Florencii aj v udalostiam v Lieč. No a k tomu môžeme už dodať len toľko, že tieto udalosti rezolutne odsudzujeme. Môžeme len podporiť slova predsedu Európskeho parlamentu. No a teraz pristupujeme k hlasovaniu.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 Hlasovali všetci. La votazione chiusa. Hlasovanie je ukončené. No a veľkou väčšinou to bolo schválené. Gratulujem pán Albertini. No a, a teraz správa Perejo Rodríguez. Blok 1, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Teraz eh, návrh, nie, eh, pozmeňujúci návrhov, eh, návrhov, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené skutočne obrovskou väčšinou. A teraz sprá- legislatívne e, nariadenie, e, legislatívny návrh uznesenia, menovité hlasovanie, hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A opäť veľkou väčšinou to bolo schválené. E, gratulujem, pán spravodajca. Ďalšia správa je správa Newton Dunn blok 1 a za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz budeme hlasovať o návrhu komisie, znení pozmeňujúcich návrhov za, proti, zdržali sa prijaté legislatívne uznesenie, to je menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. No a opäť veľkou väčšinou prijaté. Gratulujem pani Newton Dan. A teraz správa Haglund, dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom. No a slovo dostáva spravodajca, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair. Uh, because... Ďakujem pekne, predseda. No a kvôli tomu mm, nezvyčajnému e, postupu pri hlasovaní by som chcel objasniť e, hlasovací postup. A je to nasledujúce hlasovať za správu, znamená hlasovať, e, dať súhlas rozšíreniu protokolu, pričom hlasovať proti, znamená neudeliť súhlas, pretože nebo, mohli byť predložené pozmeňujúce návrhy, takže podľa DV eh, buď by to bolo hlasovať proti a podľa odporúčaní eh, PŠM by bolo eh, odporúčané hlasovať za. Dúfam, že všetci tomu rozumeli. Ďakujem veľmi pekne za toto objasnenie. No a hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. No a správa bola zamietnutá. Bene. Passiamo alla composizione. Nož dobre. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Návrh rozhodnutia počet členov stálych výborov. No a kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Bolo to prijaté. A teraz delegácie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. To je správa Bowles. Je to tajné hlasovanie, kolegyne, kolegovia. Iste viete, ako to funguje, takže vám nebudem hovoriť. Máte, bude zapnuté modré svetlo, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. No a veľkou väčšinou to bolo schválené a pán Korej bol vymenovaný do funkcie. Dobre, teraz 4 návrhy uznesení o dohode medzi EÚ a Marokom. Prvý návrh dvoch politických skupín, Zelených a GUE je to menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A... A bolo to zamietnuté. Takže teraz sa e, návrh uznesenia zelených. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. A teraz návrh uznesenia troch politických skupín EPP, SAD a ALDE. Kto je za? Takže je tu pozmeňujúci návrh. Takže kto je za pozmeňujúci návrh 4? Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 4. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Potom odsek 7, pán Milána má ústny pozmeňujúci návrh, no a dostáva slovo, ak je tu. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Je to ústny pozmeňujúci návrh, ktorý chce uviesť dodržiavanie ľudských práv do dohody a hovorí, že po odseku 7, že komisia mala zaviesť do rybolovnej dohody medzi EÚ a Maroko o doložku o dodržiavaní ľudských práv, ktorá je tiež zaradená do eh, uznesenia Európskeho parlamentu o ľudských práv a sociálnych a environmentálnych štandardoch. No a myslím, že to uznesenie zlepšuje a objasňuje eh, to komisie a, eh, a počas rokovaní nezabúdala na medzinárodný právny kontext, no a parlament o tom viackrát hovoril. Je niekto proti predloženiu tohto pozmeňujúceho návrhu? Ak nikto nie je proti, tak budeme hlasovať v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu Milána. Nech sa páči, pán Stevenson. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán predseda, ja chápem, že dodržiavanie ľudských práv je súčasťou eh, každej dohode o rybolove a každej dohode o obchode, ktorú parlament vypracúva. Nie je to tak. Je isté, že to, čo žiada pán Milana, je presné. Ma, e, io penso che si possa procedere, che quindi non sia... No, ja myslím, že by sme mohli hlasovať. Nemyslím, že to bude nejaký e, repetitívny pozmeňujúci návrh. Keď hovoríme o ľudských právach, myslím, že je vždy lepšie e, doplniť tam niečo ako vyňať, takže budeme o tom hlasovať. Budeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu pána Milano. Hlasovanie otvorené. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A veľkou väčšinou to bolo schválené. No teraz pozmeňujúci návrh 2. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. A opäť menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 3. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz návrh uznesenia ako celok menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené veľkou väčšinou. No a teraz prejdeme k správe pána Liseka. Myslím, že spravodajca sa chce uvať slovo. Nech sa páči, máte slovo, pán Lisek. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Tylko kilka słów. Ďakujem, predseda. Len pár slov. Chcel by som poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným poslancom, ktorí prispeli k súčasnej podobe správy. Žijeme alebo zažívame obrovskú krízu, ale taký dôležitý sektor, ako je, ako je obrana, si za, zaslúži, aby sme hlasovali za správu. Dobre, ďakujem pekne. Teda pozmúci návrh 1, 2, za, proti, zdržali sa, bolo to prijaté. Odsek 3 v dvoch častiach. to sú menovité hlasovanie, to je prvá časť, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, prvá časť bola schválená, druhá časť, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené a bolo to tiež schválené. 25, 5, prvá časť, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené, prvá časť, odseku 5, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté, druhá časť, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, aj to bolo schválené odsek 10 v dvoch častiach. Prvá časť za, teda hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Schválené veľkou väčšinou. Druhá časť desiatky hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 23, prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. Druhá časť, hlasovanie otvorené. Sekund 23. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. 29. Menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Všetci hlasovali. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 30, 35 hlasovanie otvorené. Tiež menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 36 hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené prijatý. 37, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. 38. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijatý. 40. Otvorené hlasovanie. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijatý. 45. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 59. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. Prijatý. 62 častiach. Prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Ukončené. A bol zamietnutý. Druhá časť a hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A táto časť bola schválená. 70. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Aj to bolo schválené. 71. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. A teraz sa celé uznesenie v pozmeňujúci návrhov, menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Veľkou väčšinou to bolo prijaté. Gratulujem, pán Lisek. A teraz eh, summit EU-Rusko. Eh, e Spoločný návrh uznesenie piatich politických skupín. odsek 15, oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, hlasovanie otvorené, to je menovité hlasovanie, hlasovali všetci o druhej časti, odseku 15, hlasovanie ukončené, a bolo to prijaté odsek 16 v dvoch častiach, prvá časť, takže prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek, druhá časť je menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 1. Prvá časť za, proti, Takže opäť si to zopakujeme, kto je za prvú časť sa návrhu 1, kto je proti, zdržali sa prijatia, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. A teraz návrh uznesenia, spoločného sa návrhu za, proti, zdržali sa a bolo to prijaté. A teraz prejdeme Teraz budeme musieť prerušiť hlasovanie, kde sa udelovať Sacharová cena. A potom sa bude pokračovať.